inštitucionálne rokovania podľa pravidla 69c odsek 1 rokovacieho poriadku. Správy, ktoré e, predkladajú mandáty na tieto rokovania, sú k dispozícii na webovej stránke plenárky a ich nadpisy, ich názvy budú zverejnené v zápisnici tejto plenárnej schôdze. Podľa pravidla 69c odsek 2 členovia politických skupín, ktorí dosiahnu predpísaný prach, môžu predložiť e, písomný návrh do útorka 16. januára do polnoci e, s rozhodnutím začať rokovania, a aby sa teda toto rokovanie predložilo na hlasovanie. Ak žiadna takáto žiadosť nebude do predpísanej lehoty predložená, výbor LIBE môže začať rokovania.